tu meškáme. Komisia požiadala o slovo, čo doteraz nebolo na programe, takže potrvá to niekoľko minút. Ehm, však budeme musieť potom hneď hlasovať a však nesmieme dovoliť žiadnu rozprávu, takže chcel by som požiadať vás, aby ste sa už usadili a upokojili. Pán komisár nech sa páči, máte slovo. Thank you. Thank you, Ďakujem, pán predseda. Stené poslanky, nestení poslanci. Po dohode s predsedníctvom parlamentu a predsedom komisie by som rád urobil vyhlásenie v mene komisie, ktoré sa týka rokovaní o Grécku, aby som vás informoval a aby som požiadal vašu politickú podporu, aby sa mohli završiť tieto rokovania a uľahčiť tranža, ktorá sa má vyplatiť v rámci podmienečného finančného programu pre Grécko. Na začiatku týždňa sa dosiahla predbežná dohoda medzi Trojkou a gréckými úradmi. Dlhé stretnutie Euroskupiny v útorok večer až do strednejšieho rána zaznamenalo napredovanie v dohodách o Grécku, aj keď definitívne závery tentokrát e, nedospeli k jednoznačnému záveru. Euroskupina Eurogroup síce uznala, že grécka vláda sa zhostila istých úloh, ktoré sa dohodli medzi EÚ, IMF a ďalšími organizáciami a naozaj Grécko vyvíja úsilia, aby sa situácia znormalizovala a aby sa štrukturálne reformy, ktoré sú potrebné, zrealizovali, boli prijaté zásadné rozhodnutia k reforme daňového systému. Áno, to je pravda a je to zásadné pri pre, pre eh, rozdeľovaní daňového bremena a verejných financií rovným spôsobom, pretože ide tu aj o sociálnu spravodlivosť. Mali by sme eh, sa vyhnúť mýtu, ktorý občas zaznieva, že Grécko neurobilo žiadny pokrok. Toto vnímanie je škodlivé a neférové. Stené poslanky, nestení poslanci, Grécko plní svoje sľuby, Grécko je európsky partner, je náš medzinárodný partner. Je čas, aby sme aj my splnili svoju časť s That, uh, the Eurogroup, uh, the... Členské štáty eurozóny sa musia dohodnúť, aké budú opatrenia, ktoré zabezpečia to, že Grécko vyjde z dlhovej krízy. Už sme veľmi blízko takejto dohode a v tomto kontexte by sme mali jasne povedať, že systém opatrení nevylučuje ani potrebu opätovne vyhodnotiť e, to, čo sa bude diať v Grécku v nasledujúcich rokoch a nevylučuje to ani to, že príjmeme nevyhnutné rozhodnutia, ktoré sa týkajú budúceho rozvoja, ak sa plne implementuje reformný program v Grécku. Záverom, dôverujem vám, že každý budúci pondelok v Bruseli príde s konštruktívnym, v konštruktívnom duchu a odhodí e, škodlivé mýty, ktoré škodia napredovaniu. Dúfam, že uzavrieme balíček súbor opatrení a že sa navráti dôvera v Európe, že sa aj v Grécku bude pozorovať návratnosť investícií a rast. Poslankyne poslanci, Európa stojí za Gréckom. Ubezpečujem vás, že moje služby naozaj pracujú na plný plyn, aby sa završili všetky úsilia a komisia urobí absolútne všetko preto, aby sa dospelo k najlepšej dohode pre hospodárstvo v Európe aj pre Grékov. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Rehn. Vážení kolegovia, kolegyne, prezident ma požiadal, aby sme by sme si pripomenuli um, násilie páchané, páchané na ženách, pretože násilie páchané na ženách je žiaľ každodennou súčasťou Európskej únie každý deň